Okay, friends, uh, we start uh, this... Kolegyne, kolegovia, áno, začíname teda druhú časť nášho zasadnutia, nášho výboru pre zamestnanosť. Pristupujeme teda k hlasovaniu a začneme hlasovaním. Ide tu o stanovisko vo forme listu k žiadosti o mobilizáciu EGF Je to menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Hlasujeme o liste EGF. Takže hlasujte. A teraz končíme hlasovanie. Yes. Ah. <laughs> Is carried. Takže bolo to schválené, 36 hlasov za, 36. Takže ideme ďalej. Prijatie otázky na ústne zodpovedanie. Iniciatíva Európskeho zboru Solidarity. Pán Hendel. Máte k dispozícii minútu, aby ste sa usadili, aby ste sa pripravili na hlasovanie, vyťahnite si hlasovaciu kartu, voštevujú hlasovacieho zariadenia a Now we'll start. Takže môžeme hlasovať, pokiaľ ide o Európsky zbor Solidarity, pozmiujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Overíme si to. Takže zbor Solidarity. EPP, EPP e majú jedného poslanca navyše. Dobre. Je to schválené. 23 za. Návrh nie, 2 odpadá, keďže jednotka bola prijatá. Návrh 3 odpada. Návrh 4, 5 tiež odpadá. Takže dostávame sa k šestke. Kto je za? Proti? držali sa? Povedal by som, že to bolo zamietnuté, ale radšej si aj toto overme. And it's uh, carried by two votes. Bolo to prijaté rozdielom šiestich hlasov. Äh, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o náš pozmeňujúci návrh 7, chceli by sme ho stiahnuť. Uh, áno, takže sedmička bola stiahnutá, áno? No, no, Tým pádom ale osmička je stiahnutá však. No, prepačte, v zmysle konzistentnosti by sme chceli my stiahnuť osmičku, Takže chceme tú osmičku stiahnuť. Takže potom už máme len deviatku, o ktorej budeme hlasovať. Áno, deviatka zostáva. Výborne. Takže hlasujeme o deviatke. Otvorím hlasovanie. Deviatka, kto je za? Potlače zelený gombíček. Kto je za? A môžem teraz ukončiť hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 39 hlasov bolo proti. Návrh 11 odpadá. Desiatka. Tiež odpadá. O desiatke teda hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Podľa mňa to bolo zamietnuté. A? Mikrofón. Oh, kto je za? Proti? zdržali sa? Schválené. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 13. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené? 14. Štrnáctka hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. 15 za, Žiaľ, pani predsednička z mikrofónu. 16, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté? Bolo to podľa mňa veľmi jasné, ale overíme si to, teda 16, hlasujeme o 16. Hlasujte, končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté, 36 hlasov bolo proti. 17 odpadá, 18. O 18. hlasujeme. A teraz otváram hlasovanie. And uh, the vote is now closed. Končím hlasovanie a bolo to zamietnuté. 26 hlasov bolo proti. Návrh 19. Otváram hlasovanie. Ah, and the vote is now closed. Teraz končím hlasovanie. 42 za, Návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21, kto je za? Takže to už máme. A teraz, ten, teraz hlasujeme o celé otázke. The vote is open. Hlasujte. A teraz končím hlasovanie. A bolo to schválené. 39 hlasov bolo za. Sorry, yeah. Just very quickly. Um... Prepačte, iba stručne. Návrh 19. Tam sa spomína to, ako sa predísť duplicity du- duplicity a myslím si, že sa mi duplication, takže mali by sme to zmeniť. linguistic correction, duplication. We leave that to the linguists so they can... Necháme to na právnikov lingvistov, mm, mm. aby vypustili jeden z tých termínov. Teraz also proceed with our collaborative economy. Yes, we shall proceed with the... Uh, Takže pokračujeme. Dostávame sa ku kolaboratívnom hospodárstvu. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa prijaté. Na kompromis 6, za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hovoríme si? Hovoríme si 11. Nech sa páči, hlasujte. Teraz končím hlasovanie. A bolo to prijaté 22 hlasov za. Kompromis 2 za, proti, držali sa prijaté 13 za, proti, držali sa zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si 14. A teraz otváram hlasovanie, končím hlasovanie a bolo to prijaté, 26 hlasov bolo za. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, ale overíme si to radšej. Hlasujeme v prvej časti 26. -ky. hlasovanie, končím hlasovanie a bolo to prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že to bolo prijaté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 31, nie, 34, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 36, kto je za? A prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté Ja by som povedal, že prijaté, ale si overíme druhú časť. Otváram hlasovanie. Hlasujte o druhej časti. Teraz končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Návrh 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 71 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 72, nie, 73, za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 74, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 34, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 83, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 87 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 103. Je tam ústny pozmeňujúci návrh. Za. Proti. Zdržali sa. Hlasovali ste za. Áno? Áno. Návrh 107 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 109. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť 109. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Áno, dvomi hlasmi zamietnuté. Čiže to bola druhá časť. Pozmeňovací návrh 110 za, proti, zdržali sa 112 za, proti, prijaté. Tridsať šesť za, proti, prijaté. 116 za, proti, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, prijaté. 5 za, proti, prijaté. 31 za, proti, prijaté. 134 za. Pardon. Preskočila som 133 za. Za 133 proti. Prijaté. A teraz 134 za. Proti. Držali sa zamietnuté. 134 kontrolujeme. Kontrola 134. Zatváram hlasovanie. A prijaté. 135 za, proti, zamietnuté. 138 za, 136 chcete skontrolovať? Sto tridsať päť chcete skontrolovať. Dobre, kontrolujeme sto tridsať päťku. Za. Otváram hlasovanie. Odhlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Áno, prijaté. Takže si to zopakujme. 138 za, proti, prijaté. 141 za, proti, zamietnuté. 151 za, proti, zamietnuté, 7 za, proti, prijaté. Teraz menovité hlasovanie na návrh stanoviska, ktoré bolo pozmenené. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté 38 hlasmi, čiže 1 proti 8. Ďakujem pekne spravodajcovi a ďakujem za vašu prácu. Uh, we don't have it in color. socialist. there will be columns on the next page. Okay, great. Okay, eh, then we start with the voting on the draft opinion. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska s pozmeňovacím návrhom 27, 28 spolu, za, proti, zdržali, zamietnuté. 29 za, proti, prijaté, za, proti, prijaté, kompromis 1 za, proti, schválené, kompromis 2 za, proti, áno, podľa mňa dvojka prijatá, a teraz prejdeme na Amendment 37 on page 4 in my pagina. Amendment 37, those in favor. 37 za, proti, zamietnuté. 8 za, proti. Zamietnuté. 39 za, proti, prijaté. za, proti, e, zamietnuté. Áno, zamietnuté. 41 za, proti, prijaté, 3, kompromis 3 za, proti, prijaté. 46 za, proti, zamietnutý. 6 za, proti, zdržali prijaté. 7, 7 a 47 spolu za, proti, zdržali zamietnutý. Skontrolujeme si 7 a 47 jedným hlasovaním. Končím hlasovanie. A je to prijaté 4 hlasmi. 48 za, proti, zdržali zamietnutí, 54 za, proti, zdržali prijatí, 4, kompromis 4 za, proti, zdržali prijatí, 8 za, pardon, blokové hlasovanie 57 a 59 spolu za, proti, zdržali zamietnutí, 9, 9 a 10 spolu za, proti, zdržali zamietnutí. Päťdesiat šesť, päťdesiat osem spolu za, proti, zdržali, prijatí. 11 za, proti, zdržali, povedala by som, že zamietnutý. 60. Kontrolujeme 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvomi hlasmi zamietnuté. 60. Za, proti, zdržali prijatí. 12. Za, proti, zdržali, zamietnutý. 13 za, proti, zdržali, zamietnutý. Skontrolujeme si 13. -ku. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 14 za, proti, zdržali, prijatí. Amendment 61 falls. 61, 4. 62. Pardon. Kontrolujeme 14, otváram hlasovanie k 14. Končím hlasovanie. Prijaté jedným hlasom. 61. To je korigendum. Takže tu máme chybu v hlasovacom lístku. Takže 52 za, proti zdržali. Čiže neviem, tá 62, skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté šiestimi hlasmi. Kompromis 5 za, proti, zdržali prijaté. Kompromis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 proti, zdržali prijatí, 68 za, proti, zdržali zamietnutí, 67 za, proti, zdržali zamietnutí, 69, 61 za, proti, zdržali prijatí, 70 za, proti, zdržali zamietnutí, 73 za, proti, zdržali zamietnutí, 71 za, proti, zdržali zamietnutí, 72 za, proti, zdržali zamietnutí, A teraz budeme hlasovať o úvodných ustanoveniach. 18 za, proti, prijatý. 19 za, proti, zdržali, zamietnutý. 20 za, proti, zdržali, prijatý. 21 za, proti, zdržali, zamietnutý. 22 za, proti, zamietnutý. 23 za, proti, zdržali, prijatí. 24 za, proti, zdržali, prijatí. 25 za, proti, zdržali, zamietnutí. E, ústny návrh za, proti, prijatý, 26 za, proti, zdržali, zamietnutí, A to znamená, že to teraz budeme hlasovať o celom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A to isté, teda ďakujeme veľmi pekne za vašu prácu. Ďakujeme spravodajcovi. A teraz počkáme na ďalší uh, hlasovací zoznam. Digitalizácia európskeho priemyslu. Pani Loristan, čiže kompromis eh, prvý jed, za, proti, 8 proti zdržali prijatý. G za, proti prijatý. J za, proti prijatý. I za, prijatý. 29 za, proti, zdržali, zamietnutý. 32 za, proti, zdržali prijatí. 33 za, proti, zdržali zamietnutí. L za, proti, zdržali prijatí. M za, proti, prijatý, 44 za, proti, zdržali zamietnutý, ale si to skontrolujeme. 44. Otv- otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý piatimi hlasmi. M za. Proti. Prijatý. P za. Proti prijatý, O za, proti, zdržali, prijatý. Šesťdesiat päť ústny návrh za, proti, zdržali, prijatý. Q za, proti, zdržali, prijatý. 67 za, proti, prijatý. R za, proti, prijatý. V za, proti, zdržali, prijatý. U za, proti, zdržali, prijatý. 78 za, proti, zdržali, Povedala by som, že prejatý, ale 78 si skontrolujeme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A teraz je prijatý 4 hlasmi. 79 za, proti, zdržali, zamietnutý. Y za, proti, prijatý. Dvojité V za, proti, prijatý. Z, za, proti, prijatý. 87 za, proti, zdržali prijatý. 88 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si 88. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A za, proti, zdržali prijatý. Kompromis I za, proti, prijatý. Kompromis A prijatý za, proti, prijatý. sedem, za, proti, prijatý. 9 za, proti, prijatý. F za, proti, zdržali prijatý. A teraz budeme hlasovať k celému návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 43 hlasmi. Blahoželáme spravodajcovi, ktorý odviedol vynikajúcu, zaujímavú prácu. And those of you who are not running, uh, we'll proceed with uh, the No a teraz pre tých, ktorí neutekajú, budeme pokračovať bodom 17. Finančné pravidlá, ktoré sa uplatňujú na všeobecný rozpočet únie. Minutku počkáme, kým sa v miestnosti situácia ukludní. Okay, friends, uh... Dobre, priatelia. Ak nechcete počúvať eh, ďalší bod na programe, ktorý je veľmi dôležitý, to sú finančné pravidlá uplatňované na všeobecný rozpočet Európskej únie. Ak teda nechcete počúvať eh, tento bod, eh, musíte opustiť miestnosť, aby som mohla dať slovo pánu spravodajcovi, pánovi uh, e, Lavrille. Musím hovoriť, musíme dať e, spravodajcovi šancu, aby sa mohol vyjadriť e, na pôde výboru. Pán Laville, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca tento návrh stanoviska, o ktorom som už mal príležitosť hovoriť 28. februára tohto roka, je súčasťou priebežného hodnotenia viacročného finančného rámca v rámci návrhu nariadenia na tzv. súhrný návrh. Náš výbor dostal kompetenciu vo vzťahu k štyrom rôznym článkom 263, 266, ktorý sa týka Európskeho sociálneho fondu, 271, ktorý súvisí s Fondom pre prispôsobenie za globalizácii a 273, ktorý sa týka fondu EFER. Ostatné články nespadajú do pôsobnosti nášho výboru a preto sa nimi zaoberajú iné príslušné výbory. Moje stanovisko rešpektuje tie hlavné piliere toho návrhu komisie, pokiaľ ide o zjednodušenie, ktoré by malo súvisieť s účinnejšou flexibilnosťou európskych fondov. Momentálne pravidlá, ktorými sa tieto fondy riadia, sú príliš zložité a preťažujú administ- a predstavujú administratívnu záťaž pre poskytovateľov aj príjemcov, to sú občania a malé a stredné podniku. Správa účtovného dvora EÚ vyznela jasne a vyzýva na lepšie a širšie využívanie možností zjednodušeného využívania nákladov. Umožňuje to nižšiu chybovosť, zo strany správcov fondov a zvyšuje to dostupnosť aj prístupnosť európskych fondov. Lepšie vedomosti o týchto fondoch eh, predstavujú veľkú politickú príležitosť, dávajú totiž eh, členským štátom aj podnikom a občanom nové možnosti. Všetky návrhy, ktoré predkladáme v stanovisku, sa práve uberajú týmto smerom. Článok 263 sa teda týka európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tam sa snažíme zlepšiť program týchto fondov. Nemalo by sa to týkať len roku N, ale aj N plus 1, tak, aby bolo možné lepšie financovanie mikropodnikov. Okrem toho rozpočet ESIF fondov by nemal byť e, distribuovaný tak striktne ako doposiaľ, ale mali by tam byť určité minimálne stropy. Ďalšie návrhy sa týkajú rozšírenia možnosti používania zjednodušeného výkazníctva nákladov, aby sa znížila chybovosť. A snažíme sa takisto zvýšiť finančné stropy na 150 tisíc eur, kým v tejto chvíli je ten strop 50 tisíc a komisia navrhuje jeho zvýšenie na 100 tisíc. Pokúšame sa takisto zaviesť výluku z týchto stropov, pokiaľ ide o štátnu podporu. Táto výnimka de minimis, tzv., by sa mala presadzovať na pôde Európskeho parlamentu, aby sa to zladilo s finančnými zdrojmi, stropmi e, pre fond pre, na vyrovnanie sa, prispôsobenie sa globaliz- globalizácii. Myslím, že by to bolo prínosné pre niektoré regióny, najmä pokiaľ ide o francúzsky región, z ktorého pochádzam ja. Okrem toho, Fond pre prispôsobenie sa globalizácii tu navrhujeme, aby bolo možné podať žiadosť aj pre skupinu podnikov, ktoré pochádzajú z rovnakého odvetvia alebo regiónu. Chceme takisto, aby sa skrátila lehota na pridelenie dotácií z tohto fondu, aby sa to znížilo len na 7 dní. A pokiaľ ide o 273, fond EFER, tu sa snažíme zvýšiť finančný práh na 50 tisíc eur. Pokúsil som sa pozmeniť aj článok 265 ale ten spadá do pôsobnosti výboru REGI a nie do oblasti pôsobnosti nášho výboru. Tu sa opäť snažím pozmeniť výnimky de minimis, aby boli investície prístupnejšie pre všetkých Európanov. Podľa nás je potrebné zrevidovať celkovú politiku a základnú orientáciu je totiž veľmi často potrebné zohľadniť realitu v niektorých regiónoch a domnievam sa, že táto revízia je skutočne potrebná na to, aby európske fondy boli jednoduchšie a flexibilnejšie ako pri predkladaní žiadostí, tak aj pri spoločnom využívaní. A týmito princípmi som sa snažil riadiť vo svojom návrhu stanoviska. Veľmi rád si vypočujem vaše návrhy, aj pozmeňovacie návrhy ktoré môžete predkladať až do 28. marca, ak sa nemýlim. Som presvedčený, že sa nám podarí nájsť najlepšie riešenie a dohodnúť čo najlepšie zmeny tohto súhrného návrhu, takže sa teším teraz na rozpravu, ktorá prebehne. Uh... Ďakujem vám. Teraz má slovo pán Pirinsky. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho návrhy a za správu. Zameriava sa na základné problémy, ktoré sú zložité v tomto návrhu komisie a máme e, vážne pochybnosti o tom základnom návrhu, pôvodnom návrhu a chceli by sme e, spravodajcovi predložiť celý rad pozmeňovacích návrhov. V prvom rade, pani predsedajúca, tá všeobecná prezentácia tohto návrhu zjednodušuje v podstate a e, zvyšuje flexibilitu je technickej povahy a preto s tým nesúhlasíme. My sa domnievame, že tento návrh je totiž veľmi spolitizovaný alebo má veľkú politickú váhu, pretože sa týka veľkých zmien ohľadom kombinácie fondov a transferu fondov. A to nie sú technické otázky, ale politické otázky par excellence. To znamená, kam nasmerujeme peniaze. Konkrétne v prvom rade, pokiaľ ide o otázku o článku 265 v súvislosti e, s článkom 125, to znamená transfer zdrojov na nástroje podľa tohto nariadenia do sektorových e, nariadení. Tento článok by podľa nás byli, mal byť jednoducho vypustený, lebo transfer to vôbec nezapadá do kontextu flexibility a zjednodušovania ako pojem. A tu sa predpokladá presun fondov z programových cieľov teraz do iných fondov ako aj trastových fondov, ktoré sa majú vytvoriť. v rámci príslušného nariadenia, ktoré sa predpokladá v tomto oceku. A to veľmi úzko súvisí článkom 38, ktorý je tam ako nový článok a týka sa časti štrukturálnych a investičných fondov. A tam sa hovorí, že na žiadosť členských štátov a so súhlasom e, komisie môže byť presunutý do iných nástrojov. A to je podľa mňa úplne mimo rozsahu pôsobnosti toho návrhu, ktorý má za cieľ zjednodušovanie a flexibilitu. A pokiaľ ide o fondy, ktoré spadajú pod e, kompetencie nášho e, výboru, tak tu chcem hovoriť o fonde pre sociálnu inklúziu, ESIF e a tu e, sa hovorí o tých e, troch EASI osiach a presunú do rôznych sektorov a to je pre nás veľmi nepriateľné. To by sa malo úplne odmietnúť. Nie je to odôvodnené, ťažko sa to dá podporiť a obmedzuje to rolu parlamentu pri stanovovaní priorít únie v rámci programu e a To je úplne nepriateľné. A pokiaľ ide o európske sociálne investičné fondy, tu tie pozmeňovacie návrhy 13 a 14 nie sú dostatočne odôvodnené a nie je jasné, ako to uľahčí prístup týmto fondom z hľadiska určitých cieľových skupín hoci sa tu hovorí o zainteresovaných stranách a podobne, myslím, že by sme to mali veľmi dôkladne posúdiť, či sa toho vôbec máme e, dotýkať. A Európske globalizačné fondy alebo na prispôsobenie sa globalizácii, to je veľmi otázne. My by sme chceli vypustiť existujúci mechanizmus v článku 15 odseku 2 vzhľadom na nezhodu medzi radou a parlamentom v priebehu trialógu. Tu sa totiž dotýkame e, právomocí parlamentu. Mnoho návrhov má za cieľ zjednodušenie a treba ich ale ešte posúdiť. E, napríklad v 43.2 máme zmenu terminológie a tu vystávajú otázky ohľadom relevantnosti modifikovanej e, terminológie v tom novom nariadení a v súvisiacich nariadeniach. Takže my sme pripravení spolupracovať e, so spravodajcom, predložíme návrhy, ale máme veľmi silný pocit, e, že takéto politické zmeny ktoré sa prezentujú alebo chcú dosiahnuť v rámci technických e, e, zlepšení sú pre nás absolútne nepriateľné. Ďakujem. Ďakujem, pán Pilinsky. Pani Trebesius tu nie je. Je tu niekto, kto ju nahrádza dnes za ECR? Nevidím nikoho. Takže e, Jasenko Selimovič za ALDE, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca v prvom rade ďakujem spravodajcovi za pozmeňovacie návrhy a správu. Je to dobrý materiál ako východisko. Podporujem ambície komisie dosiahnuť väčšiu flexibilitu a zjednodušenie. A takto by sa e, tieto fondy mali používať. Vnímam ten problém, o ktorom sa hovorilo ohľadom transferu fondov, ale nemyslím si, že by to bolo mimo rozsahu pôsobnosti návrhu. Myslím, že sa tým vlastne e, reaguje na otázku, ktorú chcem zniesť. Preskúmanie výkonu MFF v prvej polovici programovacieho obdobia poukazuje na celý rad nových e, priorit, ktoré sa vyskytli za posledné roky, najmä e, migračná, utečenská kríza, externé e, naliehavé prípady, e, otázky bezpečnosti, externej bezpečnosti, kríza v polnohospodárstve, vysoká nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi, ktorá pretrváva a my by sme tie priority mali práve vzhľadom na tieto okolnosti pre hodnotiť a tie možnosti transferu znamenajú e, príležitosť lepšie prispôsobiť priority týchto fondov kríze, ktoré, ktorej čelíme. Nevidím, ako by toto mohlo byť nejakom, nejakým spôsobom zlé. Okrem toho, určite treba vychádzať zo situácie, keď niekto dostane x e, určitú, určitú sumu eur a polovicu z toho musí dať niekomu inému, aby mu pomohol splniť administratívne záväzky. A toto je situácia, ktorá pretrváva a ja sa domnievam, že z toho nejak treba vybrdnúť. My sme pred niekoľkými mesiacmi predložili materiál o všetkých administratívnych po, eh, po proste úkonoch, ktoré treba urobiť, aby sme dostali, aby ste dostali nejaké po, finančné podpory. To je skutočne takmer umelecké dielo. Je to tak zložité, takže ja úplne súhlasím s tou myšlienkou zjednodušenia pravidiel a metód a toho, ako pristupujeme k tejto otázke, k týmto fondom. Napokon ešte, pokiaľ ide o fond pre prispôsobenie sa globalizácii, Ja chcem určite podporiť e, pracovníkov, ktorí prišli v dôsledku do globalizácie o prácu. Myslím, že tu musíme postupovať veľmi citlivo, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame. Lebo ak to nebudeme riešiť, tak sa toho chopia populisti. Ale počas môjho funkčného obdobia v tomto parlamente som vedel, že sa tento fond využíval ad hoc e, raz tu, in, inokedy zasa tam. A prosto tak náhodilo podľa toho, čo sa zrovna vyskytlo, takže myslím, že by sme sa mali viac zacieliť a používať tieto peniaze z tohto fondu zacielenejšie a pritom reagovať na problémy globalizácie, o ktorých vieme. V tom smysle predložíme pozmeňovacie návrhy, kde teda sa budú odrážať moje pripomienky a budeme takisto aj e, sa dožadovať pre skúmania priorit a revízie toho, ako sa tie fondy po svojom e, zriadení využívali. Ďakujem vám. Ďakujem. Žván pimenta opäť tu teraz nie je zdá sa. Takže Monika Vana takisto tu nie je. EFDD tu nemá žiadneho e, zástupcu, takže v tom prípade dám slovo pánu Dominikovi Martánovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Takže nášmu drahému priateľovi teraz odpovie populista na otázky, ktorého už e, podľa seba odpovedal. Ale ak to správne chápem, tak je to, pane, vlastne všetko vaša chyba. Vážený pán spravodajca, Pani predsedajúca, ja by som vás chcel požiadať, aby ste predsedali tejto schôdzi tak, ako je to potrebné, aby na mňa kolega takto jednoducho neutočil. Ja vás žiadam, pani predsedajúca, aby ste sa riadila rokovacím poriadkom. A ja vás zasa žiadam, pani predsedajúca, aby ste ma neprerušovali. Je pravda, že vo výbore je potrebné sa na spravodajcu obracať prostredníctvom predsedajúceho a nie priamo. Ja zás, pán kolega, žiadam a odvolávam sa na rokovací poriadok, pretože vy ste ma prerušili. Nežiadali ste o slovo a nebolo vám udelené. Takže pán Dominik Martán. ak eh, ak teda používame tento výraz populista, eh, každý máme o tom svoju predstavu. Ja nie som populista, ale eh, to už, to už stačí, pani predsedajúca. Vy sa neustále niekoho zastávate a pridávate sa na niečú stranu. Ja vás, pani predsedajúca, žiadam, aby ste odišli z tejto sály, aby ste opustili sálu, lebo kolega ma označil za populistu a ja keď označím, citujem jeho meno, tak ma prerušíte a ja vás e, žiadam, aby ste nikomu nedržali stranu, lebo to robíte systematicky. Máme teda na výber. Buď budeme pokračovať v tomto zasadnutí podľa rokovacieho poriadku, alebo vy opustíte túto miestnosť, pokiaľ sa neviete riadiť rokovacím poriadkom. A koho mám teda respektovať Kolega ma prerušil. Prerušil ma a je to v zázname, pani predsedajúca, je to v zázname, on ma prerušil. A má, má právo prerušovať ma? Keď hovoril kolega, ja som ho neprerušoval. A vy tu neustále niekomu držíte stranu. On ma prerušil. Nechajte ma pokojne vyviesť, všetko je to v zázname, nechajte ma jednoducho vyviesť. I Pán spravodajca, prosím, ujmite sa slova a pokračujte. Pani predsednička. Ja už nemám veľa čo dodať, len som reagoval na poznámku pána e, Pierinského. Asi sa s ním ešte raz budem musieť zísť a respektíve rád by som sa vrátil k niektorým poznámkam, ktoré tu odzneli a stále znievajú. Len som pánu Marténovi, ktorý veľmi dobre vie, ako sa vyslovuje moje meno, pretože on vo svojom vystúpení upozornil na to, že je to v zázname, takže v tom zázname je aj to, že sa nevolám Lavrie, ale Lavrie, a preto som ho upozornil ja som na ne žiadnym spôsobom nechcel zautočiť. Je mi veľmi ľúto, že to takto vyznelo. Mňa samozrejme zaujímajú všetky poznámky k veci, ktoré e, si pán Martán určite pripravil a ktoré vyjadrujú názor niektorých poslancov. V každom prípade ja si ich veľmi rád vypočujem tak, aby sme spoločne mohli hovoriť k veci. A tieto útoky si prosím nechajme na plenárne zasadnutie, kde bude ešte viac divákov a kde to bude takisto v zázname. Ak bude mať niekto poznámky k veci, tak ja samozrejme som všetkým k dispozícii a ak pán Martán príde s nejakými konštruktívnymi návrhmi, tak pravdepodobne sa na nich nezhodneme, lebo nie sme členmi jednej frakcie, ale aj napriek tomu budeme môcť spolupracovať. Takže keď opadne toto napätie, ktoré teraz zavládlo, tak som presvedčený, že podobne ako s ostatnými kolegami europoslancami budeme vedieť spolupracovať. Pani Grisár je tu, myslím, takže prosím, ujmite sa slova. No, pokiaľ ide o tento problém, tak jednoducho tento pán tu bol prítomný, neboli tu žiadne problémy s prekladom s tlmočením, takže ja som viacekrát hovoril, že ja som nejako agresívne nereagoval vo vzťahu k tomu, čo povedal kolega. Jednoducho bola tu určitá urážka, ktorú vyjadril kolega. Očividne to bola urážka. Jednoducho sme tu v parlamente, nie na školskom dvore, takže to si treba uvedomiť. Treba tomu prispôsobiť príslušnú úroveň. Takže hovorí kolega, že ja provokujem. No, dobre, ja o tom nechcem ďalej diskutovať. Can we give the floor to the commission? Dobre, takže by som navrhol, aby sme dali slovo komisii. Chceli by sme si vypočuť komentáry zo strany komisie. Nech sa páči, máte slovo. La commission a, a bien pris note des commentaires et attend les amendements avec... Ďakujem pekne, komisia berie na vedomie tieto komentáre a sme zvedaví už na pozmeňujúce návrhy. Jutta Steinruck. Ďakujem pekne, Jutta Steinruck, nech sa páči. Ďakujem pre tých, ktorí tu neboli v poslednom volebnom období, teda predchádzom volebnom období, ja som bola spravodajkyňou pre program EASY a ja to vnímam tak, že tu nejde o vyššiu účinnosť, ale ide o to, aby komisia dodatočne je to, že komisia chce dodatočne vykonať zmeny v programe EASY, to je zadná vrátka, takže komisia na takým spôsobom chce upraviť svoj návrh. Pokiaľ ide o ten e, návrh pôvodný, tak tam pokiaľ je program Progress, tam ide o vytvorenie pracovných miest, sociálna inklúzia, pracovné podmienky, mikrofinancovanie, mikroúvery aj pre sociálne podniky a EURES, program mobility pracovníkov, podporovanie cezhraničných partnerstiev, Takže toto sa stanovilo, určilo sa to a teraz nejakým spôsobom to chce komisia prosím tohoto návrhu zmeniť. Pričom ide tu o ten návrh, v ktorom sa rokovalo spolu s radou v trialógu. Možno, že je to iba prvýkrát, ale si nemyslím, že je to v poriadku, že pokiaľ ide o politické rozhodnutie tohoto parlamentu, že doratočne sa opätovne menia zo strany komisie, pokiaľ ide o cezhraničné partnerstvo. Kolegyňa Sander na tom pracuje a svojho času sme to výraznejšie zohľadnili, lebo sme boli toho názoru, že to nemá žiadnu perspektívu do budúcnosti, pokiaľ ďalšie programy. Takže bolo by dobre kolegyni kolegovia si pozrieť a zamyslieť sa nad tým, čo sme vlastne vykonali my, pokiaľ ide o EASY, pokiaľ ten návrh komisie ktorý je v zásade taký, ako to, čo chce komisia dosiahnuť, že sme to politicky nejako zmenili a že vlastne nejakým spôsobom sa menia naše rozhodnutia, sa to vracia do pôvodného stavu. Totižto pokiaľ tieto programy a tieto body v rámci programov, pokiaľ ide integrácia z tretich štátov na, do trhu práce, tak eh, jednoducho nejde o to, že sme mali byť flexibilnejšie ide o iné programy, preto by som poprosila, aby kolegyne, kolegovia si to pozreli, preskúmali, zvážili, čo chce dosiahnuť komisia. Jednoducho je tu politické rozhodnutie podporné väčšinou v tomto parlamente a je tu snaha sa vrátiť pôvodnom návrhu komisie a tým pádom ide vlastne aj o ohrozenie dôležitých cezhraničných partnerstiev. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz pán Lavrilo, chcete sa vyjadriť? No, Myslím, ďakujem pekne. Myslím si, že stačí zamýšľať nad tým, akým spôsobom to zlepšiť. Samozrejme, dôležité je nájsť vyvážené rozhodnutie, takže treba na tom popracovať. Thank you. Uh, deadline for... Ďakujem pekne. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 28. marca do 12. Potom uh, prijatie na výbore MKL 2. 3. mája, hlasovanie na gestorskom výbore 11. mája a potom hlasovanie na pléne v oktobri 2017. No a teraz budeme mať zasadnutie v miestnosti 4B001. Je to spoločné vypočutie ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti výboru Júri. Je to spoločné sednutie nášho výboru a výboru Júri. Pôjde o tému zamestnávanie sociálne otázky. Teda pôjde náš výber a výbor Júri. Pôjde o štatút pre sociálne podniky a podnikov operátorstva Solidaritu. Začne sa toto podujatie o 17. Takže ja by som vám chcel odporúčať, aby ste sa tam dostavili a budú tam aj čo, naše členové výboru, ktorí sa vyjadria zajtra ráno. Budeme mať zasadnutie v inej miestnosti, nie v našej vlastnej. Takže Budeme mať spoločné zasadnutie, pokiaľ ide o zručnosti, s výborom kult. V každom prípade ďakujem. Myslím si, že je dôležité si uvedomiť, ako chceme spolu vychádzať tu v tejto miestnosti. Jednoducho voliči nás zvolili tohoto parlamentu, to treba rešpektovať.